Taliansko naozaj zachraňovala česť Európy v minulosti. Ale musíme tak činiť aj do budúcnosti, aby sme zachovali tvár a česť Európy. Avšak takto sa to nedá robiť, pretože akákoľvek pozornosť, akákoľvek, akýkoľvek štát, ktorý sa nachádza v pozícii Talianska, sa v jednom momente naplní, sa saturuje tieto mechanizmy už nefungujú. Tieto mechanizmy inklúzie už nefungujú. Vieme, že máme problémy, pretože toto nie je efektívne, pretože mnohé krajiny sa snažia stanoviť identitu migrantov, krajinu e, pôvody, pôvodu na základe bilaterálnych dôvodov. A samozrejme, dnes ich nemôžeme ani repatriovať a samozrejme, dnes máme iný prístup, ako sme mali e, v minulosti. A hovoríme to s plnou vážnosťou a hovoríme tak transparentne. Musíme prijať oveľa prísnejšiu líniu, pretože potom, čo sme vypracovali túto stratégiu, ktorá je viac uholná, predpokladáme, že toto je jediný spôsob, ktorý by bol efektívny, a ktorý by mohol zachovať tú humánnu tvár takéto mobility. Toto je pokritectvo Európy. Migranti sa stávajú problémom, ako náhle zaostríme na Stredomorie pretože okamžite sa spustí masmediálna lavína, avšak musíme posudzovať a dívať sa nám migrantov od momentu, kedy opustia svoju dedinu a ako náhle sa stávajú obeťami prevádzačov, odkedy stratia nádej, ktoré, odkedy sú vystavení násiliu a zneužívaniu. Viem presne, o čom hovorím. Od 3 do 5 tisíc dolárov to už nestačí častokrát. A toto sú mimoriadne chudobní ľudia, ktorí musia dať dohromady e, tieto peniaze len na to, aby boli potom zneužívaní. A toto nie je len problém Stredomoria. E, čo sa týka tejto oblasti, musím pripomenúť, že, že v prípade e, Talianska, v prípade záchranných operácií, my sme vždy uznávali a starali sa o dodržiavanie ľudských práv Taliansko v prvom rade sa postaralo predovšetkým o tých najzraniteľnejších, o ženy a deti, ktoré sme si zobrali pod krídla. A fakt, ako bolo v poslednom prípade, že tu bola loď, ktorá prišla, ktorej sme zagarantovali e, všetky záchranné operácie a ktorá strávila niekoľko dní v talianských prístavoch predtým, než im bolo možné, umožnené vylodiť sa. To neznamená, že boli vystavení zlému e, zaobchádzaniu. Ale od minulého júna, od roku 2018, nemôžeme predstierať, že existuje nejaký redistribučný mechanizmus, ktorý by fungoval na nejakej povinnej báze. Buďme konkrétni prístav, bezpečný prístav bude fungovať, pokiaľ sa tak bude diať iba v Taliansku, pretože bezpečný prístav neznamená nevyhnutne ten najbližší e, prístav. Avšak tento princíp nemôže fungovať iba pre 3, 4, 5, 6 krajín. Všetci sa musia zúčastňovať na tomto mechanizme solidarity. Toto je tretí problém. Neschovávajme to aj tie krajiny, ktorí sa zúčastňujú na redistribuočnom mechanizme, predovšetkým na tých, ktorí sa zúčastňovali na medzinárodnej ochrane. Pretože tý, tým by sa malo dostať ochrany v tých krajinách, kde sa vyloďujú. niekto povedal, že e, Taliansko nechce prijať potrebné reformy po procese mediácie, po tom, čo predseda Juncker a komisár Dombrovskis a komisár Moskovici od prvého momentu, kedy som sa s nimi stretol, nežiadal som o nejakú láskavosť o procesu v procese porušovania pravidel. Avšak doniesol som korpus, kde sú spísané všetky reformy, ktoré sme už prijali. Povedať, že Taliansko nie je pripravené príjmať reformy, znamená ignorovať to, čo sa v Taliansku deje. Zabezpečili sme a implementujeme naozaj veľmi masívny plán e, reforiem, e, ktorý si nikto dovtedy nevedel ani len predstaviť. Počas rozprave budete môcť klásť otázky. Schválili sme antikorupčný zákon, ktorý zavádza e, protikorupčné štandardy, jedný z najvyšších v Európe. Pán poslanec Danti, keď chcete hovoriť, budete môcť hovoriť e, e, potom, ale teraz neprerušujte, prosím čím viac strácate čas, tým viac obráte ďalších rečníkov o čase. Potom budete mať čas klásť otázky. Najvyššie št- protikorupčné štandardy, nie len v Európe, ale na celom svete, zaviedli sme, zaviedol som eh, radikálnu eh, reformu konkurzu. Eh, teraz už Nehovoríme v Taliansku o bankro, bank, bankrote, o, eh, o konkurze. Hovoríme teraz o nesolventnosti. Takisto sme zaviedli delegovaný zákon a teraz zavádzame legislatívne akty, ktoré slúžia na reformu a zjednodušenie všetkých eh, administratívnych postupov. A to je práve to, čo moja krajina eh, potrebuje. To je to, čo sa nerobilo v ostatných rokoch. Eh, potrebujeme delegovaný eh, zákon, potrebujeme radikálny zákon o verejnom obstarávaní. Potrebujeme delegovaný zákon o občianskom zákonníku a trestný zákonník. To je to, o čom hovoríme. Ak nám hovoríte, že, ste, že sme proti E, investícií. Toto vychádza samozrejme z verejného e, diskurzu. Niektorí sa vyslovujú za, niektorí proti. Avšak e, čo znamenajú naše infraštruktúrne investície, ktoré sú masívnym projektom, ktoré dosiahli objemu 13 miliárd zo strany štátnych podnikov, ktoré boli schválené v paláci Kiji a v dnešných dňoch schvalujeme národný plán na zabezpečenie územia, a ktoré má slúžiť na zabezpečenie krajiny proti hydrogeologickým e, rizokám. A na základe tohto by som chcel pripomenúť, e, že sme požiadali o flexibilitu e, zo strany komisie v tej finálnej fázi. Jedná sa o sumu 3 miliardy 200 miliónov ktoré sú už naplánované v Junckerovom pláne. Samozrejme existujú rôznorodé názory. Samozrejme, to je v poriadku pri verejnom diskurze, kedy počúvame viaceré názory. Ale toto všetko znamená, že robíme službu nielen tým talianským občanom, ale aj tým európskym. A to je pravda, že toto je projekt, eh, ktorý je aj v európskom záujme. Je to projekt, ktorý je už schválený, avšak táto vláda považuje za správne konzultovať tento proces eh, s občanmi. Samozrejme, pokiaľ eh, takéto hodnotenia sa zmenia oproti tomu, ako bolo stanovené pred 25 rokmi, potom predtým, než budeme alokovať tieto, tieto zdroje, predtým, než budeme realizovať infraštruktúru, ktorá má významný dopad na životné prostredie, rozhodli sme sa, že budeme postupovať na základe analýz nákladov a prínosov. A myslíme si, že práve tak týmto spôsobom sa môžeme ujať zodpovednosti pri následnom rozhodovaní. Čo sa týka tab a e, samozrejme aj diálnica, o ktorej sme hovorili ako o infraštruktúrnom projekte. E, toto sú projekty, e, ktoré budú zverejnené e, pre jednotlivé agentúre. A odpravdujem sa, pán predseda, že hovorím už nad rámec svojho času, ale chcel by som spomenúť aj zahraničnú politiku. Hovorili nám o politickej izolácii, že Taliansko sa nachádza v, v pozícii k Venezuele, je osamotená. Treba dať pozor. V prvom rade Taliansko nie je izolovaná, izolované. E, Taliansko považuje za fakt, hm? a to sme komunikovali aj vysokej predstaviteľke, toto stanovisko už 26. E, januára. A práve toto bol rozhodujúci dátum pre naše vyhlásenie. Dajme si pozor, eh, mnohí chcú predbehnúť históriu, avšak eh, musíme byť opatrení. My nevieme, ako sa zvrtne venezuelská kríza. A to hovoríme jasne. A Taliansko v tomto postoji nie je osamotené. Povedali sme jasne, že musíme zopakovať prezidentské voľby z roku 2018, pretože tie prezidentské voľby sme neuznali. Okrem toho sme jasne povedali, že potrebujeme nové prezidentské voľby, sú nevyhnutné, aby boli zabezpečené dobré volebné podmienky na transparentný volebný proces. A tieto voľby chceme čo najskôr Samozrejme sme si vedomí, že vo Venezuele trpí predovšetkým obyvateľstvo. Predovšetkým kvôli potrebe medzinárodnej pomoci. A samozrejme berieme na vedomie, že žiadny režim nemôže byť bránený, pokiaľ využíva násilné metódy Avšak nemyslíme si, že nemôžeme podporiť nikoho, kto nevíde z demokratických volieb. A na tom pracujeme. Sme aktívnou súčasťou eh, skupiny, kontaktnej skupiny a chceli by sme upozorniť všetkých na historickú zodpovednosť, aby sme mohli povedať, že tie najväčšie medzinárodné krízy sa uskutočnili, pretože sa uponáhlalo ustanovenie nejakého človeka do funkcie. Takže na toto si musíme dávať veľký pozor, pretože takýmto spôsobom môžeme len polarizovať spoločnosť a radikalizujeme ju. A vieme, že takýmto spôsobom vyvstali tie najhoršie krízy. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, začneme teraz eh, s rozpravou v časti eh, Catch the Eye. Musíme skončiť do 19.45. Pán Komi má prvé slovo. Prosím, dodržujte rečnícky čas, aby ostalo aj na pre ostatných. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, eh, pán komisár, pán premiér. Vy ste hovorili o demokracii. Vy sa nachádzate v inštitúcii, ktorá je najdemokratickejšia, pretože my sme volení priamo občanmi a odpovedáme na ich e, potreby. Nie sme nikto, kto je nominovaný. Ja som hrdá na to, že som e, Taliansko, ale som hrdá aj na Taliansko, ale Taliansko v Európe. A pokiaľ e, podľa, podľa vás bolo to veľmi jednoduché byť hrdý na tú značku Made in Italy, my sme na nikoho e, nezvalovali vinu. Vyhrnuli sme si e, e, rukávy, pracovali sme si a vytvárali sme si aliancie. Aliancie, ktoré v súčasnosti už neplatia napríklad v Rade Európy. Vy hovoríte o jednote, vy hovoríte o Európe ale potom e, v konečnom dôsledku však nepríde na e, plnenie dohôd. Alebo sa mýlim, vy hovoríte o, o reforme e, Dublinského protokolu. Ale hovoríme opätovne o nepovinných kvótach, ktoré sú podľa mňa milné a nesprávne. Akým spôsobom môžeme vyžadovať solidaritu, pokiaľ tieto kvóty nie sú povinné? Akým spôsobom budeme nastojiť na tejto solidarite? A už končím. Vaše video s kancelárkou Merkelovou je hambou, pretože ja milujem Taliansko a nechcem, aby nikdy e, ministerský predseda e, zlorečil taliansku vládu pred nejakým kolegom. E, pán Joman? Ďakujem pekne. Pán predseda, nuž, no <clears throat> ja žijem v Lione, ktorý má veľmi úzke, úzke vzťahy s Talianskom, je veľmi blízko Talianska, no je počúvať, že je tu ešte jeden projekt Lyon Turan, no a ten uh, uh, Lyon Turan je jeden z hlavných uh, stredomorských uh, železničných uh, koridorov. No a správa hovorí o, o problémoch, ktoré sú s tým a, a koľko by to stálo, je jasné, že niektoré e, a príjmy a, e, klesajú. No a a e, znamenalo by vybudovanie tohto železničného traktu e, menšie, menšie znečistenie. No a ja by som sa chcel spýtať, chcela spýtať, či správa Ponty nie je dostatočná a nevyvolá dostatočné pochybnosti. Ďakujem pekne, pán Luke. Vážený pán premiér, ďakujem veľmi pekne za vaše slova. Vy ste hovorili eh, o solidarite, ktorú Taliansko teraz žiada od Európskej únie. To je váš príspevok v budúcnosti EÚ, že žiadate solidaritu. A vieme, ako má ukázať. No a keď hovoríme o solidarite, tak musíme hovoriť o tom, prečo vôbec sa objavila taká situácia, keď Taliansko musí žiadať o solidaritu. Ja musím povedať, že 20 rokov máme spoločnú meno euro a 15 rokov Taliansko nezaznamenáva na rasta. Nezamysleli ste sa nad tým, že by to mohlo súvisieť. Nemôže sa stať, že Taliansko by sa malo zamyslieť nad tým, či táto spoločná mena pre krajinu je vhodná, či sa nemusí zamyslieť nad tým, že Talianská centrálna banka a, mm, pred sebou tlačí dlh 400 miliard eur. A prečo Taliansko ešte neustále porušuje pravidla proti deficitu a fiskálnemu paktu? Vážený pán Conte, ak žiadate solidaritu, tak Talianskom sa musí dodržiavať pravidel ani v rámci azylového systému. Sa nedržíte pravidel, neregistrovali ste utečencov a teraz sa zatvárate všetky prístavy a idete do úplne iného extrému. Ak Taliansko chce byť členom EÚ, musí dodržiavať jej pravidlá, pretože inak nebude žiadna solidarita. Ďakujem pekne, pán Tarand. Pani Miranda. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážený pán premiér, prečo 29. júla 2018 že vláda nepustila do talianského, talianského prístavu. Ja sama som bola na tejto lodi ako kolegyňa Florenca, Urbán a ďalší. No a my sme nedostali žiadnu oficiálnu odpoveď. Všetko, čo cez ministra dopravy a Zase, že je to nariadenie kvôli verejnému poriadku. Prečo nemôžu kotviť v prístav? Prečo talianská vláda nerešpektuje pravidla solidarity EÚ, ale čo nás skutočne šokuje, je to, že táto demokratická vláda spolupracuje s pravicovými stranami, stranami ako Vox, ktorí sú skutočne proti eh, solidarite. Ďakujem pekne. Uh, uh, nový premiér na dôstojnosť krajine. A musíme si povedať, akým spôsobom ako ste nás priviedli k tomu veľkému úspechu. Avšak Taliansko je momentálne eh, v procese eh, porušovania pravidiel. Avšak musíme sa spoliehať na silu eh, pravdy, pretože my máme veľmi veľkú a usilovnú krajinu a samozrejme naše hospodárske výsledky sú predmetom závisti zo strany iných krajín. Pretože Chcel by som sa vám preto poďakovať, že nám dávate e, silu a dávate silu aj vašej vláde a snažíte sa Európe e, poukázať na to, že je nemožné zastaviť e, ten prílev migrantov. Samozrejme, teraz sa ten prílev zastavil, ale predovšetkým aj kvôli tým úsiliam, o ktorých ste hovorili. Predovšetkým e, vďaka dialogu s africkými krajinami. A chcel by som e, e, povedať, že je nesmierne dôležité, že práve angažovanie malých a stredných podnikateľov je veľmi dôležité pretože nemôžeme dovoliť, aby sme sa vrátili do tých časov, kedy iba vstupovali, sme vstupovali do Afriky, kradli tam pán poslanec Borgecia, pán Vojt. Honorevole Vojt. Herr Präsident. Willkommen, Herr Ministerpräsident. Dobrý deň, vydač. Po, Hovorili ste o možnostiach eh, v Stredomorí a hovorili ste o zastavení migrácie. No a ja vám za to môžem iba poďakovať. Nie je tajomstvom, že azylová lobby cez vás už nemôže toľko zarobiť, ako to bolo predtým. Eh, vy si tu musíte dnes pripadať eh, ako pred súdom, avšak toto nie je žiaden súd. To staré elity sa trasú, pretože presne vedia, že o 3 mesiace už v tomto parlamente nebudú mať väčšinu, vážený pán premiér. V Nemecku, v Európe sme zažili, že migranti môže tisícnásobne eh, zabíjať. Zastravte to eh, zajtra. Dajte Európanom, ktorí dnes sa pozerajú do Polska, Talianska, Maďarska, eh, dajte im opäť nádej na novú budúcnosť. Pani Teresa Beseril, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Samozrejme súhlasím eh, s predsedom vlády, že musíme zastaviť eh, prevádzačstvo, ale nesúhlasím s pozíciou neutrality Talianska v prípade Venezueli. Moja krajina uznala pána Guaida eh, musím povedať, že Taliansko mi leží na srdci. Žila som tam viac ako 20 e, rokov a, a som e, sklamaná e, talianským postojom, ktorá nechce vyzvať Madura, ktorý dusí vlastný, vlastný ľud. Avšak všetci tí migranti, ktorí sú v Kolumbii, všetci ľudia, ktorí zahynuli, všetci ľudia, ktorí trpia hladom, povedzte to im. Jediné potrebné, čo musíme urobiť, je na to, aby tma vyhrala, je, aby dobrí ľudia nerobili nič. Pán Moselie. Ďakujem pekne. Eh, ja vystupujem ako eh, bývalý Eh, bývalý minister zahraničných vecí Francúzska, eh, mm, európsky poslanec, eh, núša náš región investuje tisíce eur do spolupráce s Talianskom. My máme spoločné, spoločných mnoho vecí. Ja mám veľmi rád Talianov, ale dnes legitímna výzva nášho pozvaná, že som ambasádora je bezprecedentná poprvýkrát od druhej svetovej vojny, naše vzťahy eh, pod takýmto tlakom. No a ja by som eh, chcem povedať, že politika eh, vo Francúzsku zasahovanie do nej nezodpovedá vašemu presvedčeniu nezasahovať ich krajín. Nuž a vy budete proti francúzským kandidátom No a ja by som chcel poďakovať a s takým priateľom, ako ste vy, už nepotrebujeme nepriateľa, že konanie je nezodpovedné, nemorálne a, a neetické. Pani Toja. Signor Presidente, lei avrà colto. Pán predseda vlády, vy ste hovorili že e, v tejto sále je veľké uznanie pre e, Taliansko. Avšak musíme povedať, že je tu aj veľa e, sklamanie z Talianska, ktorá sa oslabuje, ktoré sa izoluje práve kvôli krajinám, ktoré budeme musieť v budúcnosti opätovne vystavať. A dúfam, že toto ste prijali eh, inteligentným eh, s pomocou, s pomocou. A hovorím vám toto s obavami a nie s nejakou eh, radosťou. A poviem vám ešte jednu vec, pán premiér. Ako môžeme veriť vašim slovám, že vychádzame z veľkých citácií a z veľkých snov, pretože toto všetko budeme robiť my. Ale však o to nejde. A potom E, upadáme do rebelanstva a do e, pomstichtivosti. E, nebudeme hovoriť o veciach, čo sme urobili. My sme sa teraz neocitli v Európe. Ako môžeme byť dôveryhodné? Hovorili ste o fondoch pre Afriku, ale hlasovali ste proti. Hovorili ste o plánovi Juncker. Avšak veľké strany hlasovali opätovne proti. Hovorili sme nie sme súčasťou iniciatívy deviatich a teraz e, tuto e, pán e, kolega z Talianska, ktorý vás podporuje, je vo Faražovej skupine, pani poslankyňa Toja. Pán Anžel. Ďakujem, pán predseda. pán premiér, sme veľmi radi, že tu môžeme byť rešpektujúc vôľu Talianov, ale je tu niečo, čo by sme nemali ignorovať. Hovoríme o Aldemorovi a je hambou, že súčasná talianská vláda nectí jeho pamiatku. Bol Európan. Bol proeurópan keď hovoríme o histórii Stredomoria, nemôžeme ho vynechať, čo sa týka Európy. Ja som Portugalec a musím povedať, že čo sa týka situácie vo Venezuele, naozaj ma metie stanovisko Talianska k Venezuele. Portugalská komunita vo Venezuele žije blízko talianskej komunite. Vary, nemyslíte na Talianov, ktorí trpia? pod Madurovým režimom? Je to niečo, čo by talianská vláda mala brať vážne a zareagovať na to hneď od začiatku? Barbara Spinelli, nech sa páči. Mikrofono. Mám jednu otázku, pán predseda vlády Conte. Prečo nevidíme, že Európska únia sa nestáva komunita, ktorá je plná solidarity, ktorá nediskriminuje voči migrantom. Ja však nie som eh, presvedčená, že práve občianstvo má veľké, veľké chyby, ako sme videli eh, pri Harcovi 4. A videli sme to aj pri um, hnutí piatich hviezd že sa skôr presadzuje vlastná agenda pri kľúčových bodoch. A táto otázka je veľmi dôležitá, eh, pretože si myslím, že skôr túto tému eh, skôr si prisvojí lega a pravica, keď hovoríme o demokratických zmenách vo Venezuele. Pýtam sa vám, s akými predpokladami, s akým štúdiom eh, reality predpokladáte, že v budúcom roku a v tomto roku e, to budú krásne roky. Prečo si to myslíte? Ďakujem veľmi pekne za vašu, e, pán Salíny. Pán predseda vlády, ďakujem veľmi pekne, že ste dnes prišli. Budem prakticky. Chcel by som mať čas, e, aby som opísal úsilie, ktoré vyvíjame my ako inštitúcie, aby sme vytvorili fondy na najlepšie projekty E, pre tie krajiny, ktoré ich pripravili, vrátane tej mojej krajiny. Avšak e, dávali sme e, pozor v priebehu rokov, aby sme vyvstávali také projekty, ktoré prepájajú našu krajiny a ktoré riešia problémy našich podnikateľov. Ale chcel by som vám aj povedať, že tí, čo robia túto prácu, potom vidia ministra infraštruktúry, eh, ktorá sa sústreďuje na chemické záležitosti skôr ako na tieto záležitosti. Eh, takže, eh, o, takže naozaj aj zo strany vašej vlády si to vyžaduje trpezlivosť. A, a ja by som predložil takú provokatívnu otázku. Mnoho poslancov, ktoré vás podporujú, skôr hovoria o hospodárskych hypotézach ohľadom dôchodkov. Avšak ak pokiaľ chcete naozaj takéto e, zdroje, mohli by sme mať e, samozrejme vzájomný e, fond a potom si preplate z vlastného vrecka tie fondy, ktoré boli premrhané v našej krajine. Pán Viotti. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda vlády. Naozaj, ja vás ušetrím toho výberu musíme hovoriť o 3 e, ku 4. E, Predstav, predstavíme si Salviniho 4 ku 4. Toto sú e, ministri v zastúpení talianských vládov. A toto je, toto je zastúpenie bez talianských ministrov, keď hovoríme o, o priemysli, o migrácii. O... Nikto nikdy nie je prítomný. Mali by ste požiadať talianských občanov o ospravedlnenie Európa má potrebu Talianska a Taliansko potrebuje byť v Európe. Toto sú naše potreby. O to by nám... To, ale vy nikdy nie ste prítomní na rokovaniach. A ja ukončím to citátom. Ak to je eh, z festivalu v San Reme eh, spevaka Mahmuda. Je naozaj ťažké byť eh, na svete, pokiaľ nemáme byť na čo hrdí a keď sa pozrieme e, na Taliansko bez hrdosti, pozrite sa na túto sieň, ktorá, v ktorej nikto nesedí. Vi prego di usare un linguaggio confacente a quest'aula, per favore. Perché sono... Vás, aby ste, aby ste používali jazyk, ktorý je hodný tejto sieni. Ináč vás budem sankcionovať. Nech už sa to viac nestane, že som začul to, čo som začul. Pán Marias. Pán Marias. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, vážený pán premiér, vážený pán Conte. Ak by ste boli takí milí a nasadili si sluchadlá, bol by som rád. Pán Conte, súhlasím so všetkým, čo ste povedali v, o Európe, ale Európa by mala preukázať aj solidaritu pri obrane a pri externých záležitostiach. Je tu otázka bezpečnosti. Viete, že Turecko ohrozuje ešte stále Grécko a Cyprus. Porušujú neustále náš, narúšajú náš vzdušný priestor a teritoriálne vody, výsostné vody a takisto výhradný ekonomický priestor. Chcel by som si od vás niečo vypočuť. Vyhlásenie podpory proti tureckým hrozbám, podpora Grécku, podpora Cypru, aby bolo možné využiť ich e, zdroje. Talianská firma EMI je tá, ktorá chce tieto zdroje využiť a tým pádom Turecko ohrozuje aj Taliansko, keďže súvisí s Cyprom týmto spôsobom. Chceli by sme si vypočuť od vás tu na pôde Európskeho parlamentu niečo na podporu Grécka a Cypru, pán premiér, e, proti premiérovi Erdoganovi. Cyperčania aj Gréci to od vás očakávajú. Pán Jakovčin, nech sa páči, Jakobčič. Dobrý deň, pán premiér. Dúfam, že ma je počuť. Ďakujeme veľmi pekne, eh, pán predseda vlády, že ste mm, dnes prišli. A musím povedať, že, to, že váš prejav bol pre mňa príjemným eh, prekvapením. A samozrejme dúfam, že v ňom zaznejú aj faktu. Ako spoluspravodajca eh, makrostratégie Adriaticko, eh, v Jadranskom aj Jonskom mori. Samozrejme, viete, že toto je správa pripravovaná spolu so Slovinskom a Chorvátskom. Ako vidíte budúcnosť eh, v oblasti Jadranského mora? Je to nesmierne dôležité, eh, pretože aj pre nás je dôležité rozširovanie Európskej únie. Zaujíma nás, či chcete krátiť fondy pre bilingualizmus Eh, v Slovinsku a v Chorvátsku, eh, pretože eh, potrebujeme a máme aj veľkú menšinu taliansku v Chorvátsku a Slovinsku. Samozrejme, je to nesmierne dôležité. Či by ste chceli takýmto spôsobom pokračovať a zúčastniť sa aj projektu rekonštrukcie mesta? Ďakujem. Pán Dorfman. Pán predseda vlády, vy ste počiarkli veľmi dôležitú eh, dôležitosť eh, slobodného pohybu eh, ľudí. Avšak vy ste prijali aj dekrét bezpečnosti alebo bezpečnostný dekret. Ak nejaký študent alebo nejaký človek, ktorý chce pracovať v zahraničí a odíde do zahraničí, kúpi si auto a chce sa vrátiť do Taliansky, toto auto mu je zabavené na e, hraniciach a zaplatí 600 eur pokuty. E, samozrejme, e, toto je v súlade s voľným pohybom tovaru, pán Tarabela. Som veľmi rád, že som si vás vypočul, pretože hovorili sme aj na stretnutí s pánom Salvinim ohľadom občanov. A mám pocit, že práve pán Salvini eh, pokračuje eh, v tomto spôsobe aj eh, vo vašej vláde. Pracovať málo, ale vyzerať a ukazovať prstom na ostatných za situáciu, ako vinu za situáciu v Taliansku. Je to vina Európy, vina Francúzsko. Predtým to boli Židia, predtým to boli Rómovia je to politika, ktorá nám pripomína fašizmus, e, ktorá zničila e, Taliansko, ktorá stála mnohých e, Talianov budúcnosť. Prosím, nezabúdajme na toto. Ďakujem. Bravo. Pán Eh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Myslím si, že je nesmierne dôležité pripomenúť si, že naša krajina prechádza fázou recesie. A nepočul som vás, pán premiér, hovoriť o e, priemyselnej politike, o obchodnej politike, ale nepočul som vás hovoriť ani o našich podnikoch, e, pretože e, v Európe hovoríme o raste krajiny v zmysle aj priemyselného rastu. A je nesmierne dôležité, nesmierne dôležité, aby sme práve e, daňovými zrážkami umožnili e, akumulovať zisk našich e, spoločností, e, pretože toto je jediný spôsob, ako môžeme bojovať proti nerovnosti a proti chudobe. Mali by ste počiarknúť tento aspekt vo svojom prípade. Pani Breso? Pán predseda vlády, ako už povedali predrečníci, a to nielen taliansky, my tu pracujeme na projektoch, e, ktoré si kladú za ambíciu e, pozdvihnúť Taliansko, ale aj Európu. A práve v oblasti dopravy, e, vysokokapacitnej dopravy, ktorá sa nevolá Torino-Lione, pretože to není Torino-Lione. Avšak je to aj spôsob, e, ktorý e, zefektívňuje druhy dopravy predovšetkým na juh. A samozrejme má sa týkať e, všetkých južných prístavov a má im dá, dať priestor na rozvoj. Vy ste hovorili, a ako aj vaša vláda, ste skôr predstavili akúsi frašku eh, analýzy prínosov a nákladov. Avšak toto je súčasná eh, línia, pretože táto, eh, táto analýza neobstojí. Pán predseda vlády, ja som presvedčený o tom, že ak sa naučíte myslieť ako Európan a nie len zostávať v tých eh, žabomyších vojnách v Taliansku, tak budete mať oveľa lepšiu eh, pozíciu. Pani Koradca Bild. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ako eh, poslankyňa zo Švédska som hrdá aj na môj talianský E, pôvod. Avšak svoju krajinu poznávam čoraz menej. Taliansko, ktoré pracuje, e, ktorá sa snaží, e, ktorá tam nestojí iba so založenými rukami, keď niekto necháva deti v mori, ktorá vytvára ľudské hodnoty a kto vie, ktorá vie, že Európa je našou spoločnou budúcnosťou. Taliansko stráca pôdu pod nohami na všetkých frontoch E, samozrejme, máme tu veľký prepad ekonomiky, e, ktoré doviedol Taliansko do recesie. E, mladí ľudia, pán predseda vlády, žiadajú prácu, nežiadajú almužnu, žiadajú dôstojnosť, nechcú propagandu. Chcú konkrétne návrhy, ktoré by sme si mali vypočuť mali by sme odpovedať na, pro, na problémy nezamestnaných, na problémy podnikov. Počúvate ma, pán predseda? Áno, ďakujem veľmi pekne ale e, samozrejme práve e, tie suverenistické snahy ešte oslabujú Taliansko ďalej. Európa nie je problémom. E, my chceme ako Taliani krajinu, ktorá vie stavať mosty a nie ich búrať. Taliansko si zaslúži väčšiu podporu v oblasti imigráciu. Ale solidaritu si zaslúžime prostredníctvom dialogu, nie prostredníctvom uh, vyhrážok e, po spôsobe Putina. Nespretrhajme tie spojenectvá, ktoré máme k dispozícii. E, e, pozorujú vás také mená ako De Gasperi a Spinelli. Pán Šoltes. Gospod predsednik, hvala za besedo. Pán poslanec Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán premiér, vy hovoríte o spoločti v Európe, o solidárnej Európe, o Európy, ktorá nie je rozdelená. No a vaše ste vnútra, predseda parlamenta, o tom, že cítia nejaké e, nepriateľstvo No a ako keby a všetky obete nestačili. No a vážený pán predseda parlamentu, inžite spolužite a jednotu Európskej únie. No a to rešpektuje ani všetky obete, ktoré boli potrebné na to, aby ľudia na slovinsko-talenskej hranici dnes žili v miery. to vyjadrenie treba odsúdiť a myslím, že to je možnosť, by som nás vyzval aj na odpoveď. Ďakujem pekne. Allora, questo era l'ultimo intervento. Diamo... Ďakujem veľmi pekne po tomto príspevku. Samozrejme, čakajú nás eh, rozpravy Eh, ktoré musíme absolvovať, ináč budeme mus- nebudeme môcť vlas- hlasovať. Predložili sme eh, časy. Pán predseda vlády Conte, nech sa páči, môžete odpovedať. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Niektoré príspevky samozrejme boli skôr politické a politický diskurs je základom demokracie. A samozrejme táto, diskurs, táto diskusia môže byť samozrejme veľmi oduševnená. Niektoré príspevky však si však nezaslúžia odpoveď, pretože si kladú za cieľ urážať nielen mňa, ale celý národ, ktorý zastupujem. C'è stato chi ha avuto l'ardire boli tu takí, ktorí povedali, a snažím sa to povedať veľmi jasne, mali sme tu aj šéfa skupiny, ktorý ja sa necítim, ktorý ma nazval bábkou. Ja sa necítim nejakou bábkou. Naopak som hrdý, že zastupujem celý národ. Som hrdý na to, že predstavujem e, vôľu na zmenu talianského ľudu. A hrdý na to, že môžem vytvoriť takú líniu vlády, ktorá nebude nikoho bábkou a ktoré nie je v rukách e, lobby. Možno bábky sú tými, ktorí odpovedajú e, práve lobbystom a ktorí sú v područí lobbystom. Bolo mi povedané a myslím si, že aj tu sme v diskusii, ktorá je slobodná. Ale povedali mi, že sa mám hambiť. Avšak za to, čo sme si povedali s kancelárkou Merkelovou. Povedal som, že sa hambím za predstaviteľa eh, strany. Samozrejme, kto by sa v takej chvíli nehambil? A teraz sme pri a sme pri tom treťom aspekte. Chcel by som pripomenúť, že sme hovorili, že moji ministri sa nezúčastňujú na e, zasadnutie Rady ministrov, že moja e, vláda tam nie je zastúpená. Nemusím vám e, vysvetľovať gramatiku takéto témy. Nemôžem vám povedať, že, že vládu dokáže zastupovať aj delegátom. Máme a vždy sme sedeli za všetkými európskymi e, stolmi. Za všetkými. Nikdy sme nechybali. A chcem a budem a ešte priamejší, že vy ste člen strany, ktorá e, v minulosti, e, ktorá sa týka záležitosti EMA, a ktorí ste schválili to, za čo ešte platíme účty. A teraz prejdem na otázky Vengo. Vengo invece alle questioni che... Pán Danti, dávajte si prosím pozor na jazyk, ktorým hovoríte a na výrazy, ktoré používate. Ospravedlňujem sa chvíľku. Ospravedlňujem sa, pán predseda vlády. Prosím, nepoužívajme urážlivý jazyk. Môžete povedať čokoľvek, čo len chcete. Môžete formulovať akúkoľvek politickú tézu. Neurážajme však predstaviteľov, ktorí boli priamo zvolení eh, občanmi. A to sa samozrejme aj týka predsedu vlády Talianskej republiky, ktorého sme my pozvali na túto pôdu. Takže žiadam všetkých, aby ste volili slova. Aby sme ukázali, že sme dôstojní krajania. Teraz prejdem na politické otázky. Niektoré boli veľmi zaujímavé. Ospoviem na špecifickú otázku Eh, hovorili sme o podpore Cypre a Grécku. 29. januára som bol v Nikózii, kde sme sa stretli so ďalšími šiestimi krajinami Južnej Európy, kde prebehla aj tlačová beseda a kde sme zaujali konkrétne pozície. A to znamená, že sme vyslovili aj podporu Cypru. Čo sa týka ďalších otázok, eh, bolo už eh, povedané boli však naozaj povedané hanebné veci, ako to, že nechávame zomreť, nechávame umierať deti v mori. Ale to nie je pravda. To je veľmi vážne obvinenie. Máme povinnosť informovať sa, pokiaľ hovoríme v tejto sieni. My sme vždy zasahovali to, aby sme zabezpečili ochranu ľudí, ktorí sú najzraniteľnejší. A to aj e, v tých najnutnejších e, prípadoch. Sme okamžite zabezpečili ženy a e, deti. Nechali sme ich prestúpiť na iné plavidlá, alebo sme ich nechali vylodiť. Takže prečo? My sme príkladom naozaj princípy, príkladom princípu solidarity a to dodržiavame konsekvente. A bez ohľadu na to, o ktorú sa krajinu sa jedná. Čo sa týka Francúzska, ja som hovoril už viackrát. My máme e, veľmi starú väzbu na Francúzsko. Nie len kultúrnu, ale aj politickú a hospodárskú. A samozrejme, takéto rozpory sú nezmyselné. Sme integrované krajiny na úrovni kultúrnej a hospodárskej. A pán podpredseda Majo hovoril, že že napriek niekoľkým vyhláseniam hnutia žltých hviezd toto je, vstupujeme týmto do dimenzií do e, oblasti politickej dialektiky, e, kde tie e, voľby sú predmetom rozličných názorov, ale sú v konečnom dôsledku legitímne. A musím povedať aj tu, že odznelo tu niečo, čo nie je pravda. My netlačíme na prezidentské voľby. My hovoríme, že sa neponáhlame. Ale všetky tie vyhlásenia Eh, vo, väzen, vo, vo, voči Venezuele idú presne opačným smerom. My nepodporujeme Madura. My sme povedali, že a takisto ani eh, Európsky parlament ho neuznal, my predpoklad, nepredpokladáme, že prezident Maduro je legitimne zvolený prezident. My žiadame, aby sme mali slobodné uh, Voľby. Čo najskôr problém je, že vo Venezuele sú to ľudia, ktorí trpia. A je nesmierne dôležité, aby sme dospeli k takémuto výsledku a aby sme ale niekoho stávali automaticky do pozície prezidenta, kto nemá tento mandát. Potrebujeme rýchle demokratické riešenie a hovorili sme takisto aj o téme, e, ktorá bola hospodárska a aj o tom, a bola mi položená otázka, prečo Taliansko sa nesústreďuje aj na priemyselnú politiku Európy. My sa sústreďujeme na Junckerov plán a vždy sme prikladali dôležitosť e, európskej priemyselnej politike. A takisto sme počiarkovali aj dôležitosť e, rozpočtu pre eurozónu, aj s mechanizmom stability. A to kvôli tomu, aby sme aj naďalej teraz zotrvali e, v hospodárskej téme. Ale naše krajine bolo povedané, že tak nemáte tu žiadny rast, ale my sme sa museli vysporiadať e, s problémami minulosti. Je je a zda príliš ešte mnoho, príliš skoro, aby sme hodnotili opatrenia, ktoré iba teraz vstupujú do platnosti. Je to veľmi pravdepodobné, že tie dopady uvidíme až v druhom e, poloroku v roku 2019. Naše opatrenia nemôžu vstúpiť e, do plnej platnosti v týchto prvých mesiacoch. E, preto e, sa sústredujeme aj na systém výroby. A sústredujeme sa aj na plán investícií. Pracujeme, pracujeme na tomto. A ja som dokonca ešte včera hovoril o hospodárskom raste na juhu Talianska, kde nedochádza k sociálnemu rozvoju. A chceli v Molise, v Bazilikáte a na Sardinii podpísali tri rozvojové projekty. Táto vláda má veľmi pragmatický prístup na to, aby sme podporili hospodársky rozvoj so všetkými zúčastnými, zúčastnenými aktérmi. Pretože toto je naozaj opatrenie, ktorá je v podstate existenciálne, ktoré je nesmierne dôležité. A práve toto opatrenie je koncipované na základe sociálneho paktu, ktorý má vytvoriť mechanizmu, E, ktoré má vytvoriť taký mechanizmus, ktorý umožní zamestnanosť a zamestnanie mnohých e, ľudí, ktorí dlho zamestnaní neboli práve v týchto oblastiach. A samozrejme, tento výrobný sociálny mechanizmus v zmysle článku 3 e, našej ústavy nemajú reálnu možnosť zúčastňovať sa na demokratickom, eh, hospodárskom a sociálnom živote. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Grazie. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda vlády Talianskej republiky. Ospravedlňujem sa, ak tu zazneli uh, slo, slová ktoré do tejto siene nepatria, avšak tieto diskusie a rozpravy tu sú samozrejme vždy veľmi živé, zvlášť keď sa to týka budúcnosti našej únie. Panie i panowie, dobry wieczór, witam serdecznie. Dámy a páni, dobrý večer prajem. Prosím, opustite miestnosť v tichosti. Čo sa týka rozhodnutí z výborov INTA a EKON nevzniesť námietky delegovaným aktom, ktoré boli oznámené včera na popoludnejšom otvorení plenárky, neboli vznesené do 24 hodín žiadne námietky a to je lehota. Podľa pravidla 1.05 odsek 6 procedurálnych pravidiel odporúčania sa teraz považujú za schválené. Budú publikované z zajtra spolu so schválenými textami, to je v stredu 13. februára 2019. Máme tu veľmi, mali sme tu veľmi emocionálnu rozpravu. Odporúčam, aby sme sa teraz venovali ďalšiemu bodu. Ide tu o partnerskú dohodu medzi EÚ a Singapúrom. Je to spoločná rozprava o dohode o partnerstve na základe správ Davida Martina o voľnom obchode medzi EÚ a Singapúrom. Máme tu uznesenie, máme tu ochran, dohodu o ochrane investícií medzi EÚ a Singapúrom. A ešte ďalšiu správu pána Davida Martina s uznesením. Ďalej tu je odporúčanie Antonio López Stories White o tej istej téme, dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom a ďalej správu Antonio López Isturis White uznesenie k dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom. K, tým, k týmto všetkým textom začneme rozpravu. Vítame vás, pani komisárka. David Martin, spravodajca, dostane slovo ako prvý. Nech sa páči, máte slovo.